budúcnosti vrátime. Je to veľmi dôležitá vec pre európsku ekonomiku. Ďakujem, pani komisárka. Končím túto rozpravu. A teraz pristúpime k, ďalšom, k ďalšiemu bodu. Ale najprv dáme minútku komisárom, aby sa vystriedali. Prichádza pán komisár Navračič. A keď sa usadí, budeme pokračovať v rozprave. Je to spoločná rozpráva o majetkových správach me medzinárodných párov. Sú to dva, dve správy. Pán Kavada, právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov. A druhá správa, právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov v registrovaných partnerstvách. Takisto správa pána Kavadu. Pán Kavada teraz dostane slovo na 4 minúty. Ďakujem. Ja sa pokúsim rešpektovať čínsky čas. Ďakujem pani predsednička, pán komisár, drahí kolegovia. Mobilita európskych občanov nie je ilúziou, je to realita a preto Európska únia má 16 miliónov viac medzinárodných párov. E, oni si kúpujú autá, domy alebo majú svoje úspory v rozličných krajinách a v prípade problémov až doteraz e, to bol hlavolám pre všetky jugi, judikatúry a e, vlastne bolo potrebné e, skoncovať s touto právnou neistotou takýchto párov a že e, E, mnohé procedúry, pokiaľ ide o oddelené spolužitie alebo rozvody, sa, sú často s dlhavými procesmi. Často sa tam prijímajú konfliktné rozhodnutia a to má potom e, príslušné e, právne pokračovanie. Tieto úpravy sa aplikujú na manželstva aj na registrované partnerstva. Pre tieto páry bolo veľmi ťažké rozhodnúť, ktorá judikatúra je kompetentná na riešenie ich spoločnosti sporov, keď boli v inom členskom štáte. E, pravidlá v jednotlivých krajinách sa veľmi líšia a práve preto, e, ak tieto nariadenia budú prijaté, manželi alebo partneri si budú môcť vybrať takú judikatúru, ktorá e, sa bude môcť k tomu vyjadriť. Ide tu buď o právo krajiny, kde majú svoj pobyt, alebo krajiny, ktorej národnosť majú. To je veľmi jasná pozícia. E, pra judikatúru, ktorú si vyberú, sa bude potom aplikovať na celý majetok, aj keď sa tento majetok bude nachádzať v rozličných krajinách. Ja chcem trvať na tom, že tieto e, právne pravidlá každej krajiny musia byť správne aplikované a e, toto nariadenie vlastne ráta s tým, že subsidiarita bude rešpektovaná. Samozrejme, tu sa ráta s e, právami a povinnosťami z manželstiev a e, pokiaľ ide o, o registrované partnerstvá a manželstva, tak ostatné záležitosti budú spadať pod národné judikatúry. E, pokiaľ ide o spory, tak najmä vlastne v prípade úmrtia alebo Eh, alebo separácia registrovaných partnerov, tak tí môžu si vybrať taký eh, súd, eh, ktorý uznáva ich partnerstvo. Táto situácia bola doteraz veľmi delikátna. Dohody členských štátov by ma, musia byť jednomyselné a preto, aby sme túto situáciu deblokovali, sme sa rozhodli použiť postup posilnenej spolupráce. A chcem vám potvrdiť, že 18 členských štátov súhlasilo s tým, že medzi sebou budú aplikovať tieto ustanovenia. Európsky parlament počas posledného pléna v júni 2016 schválil rozhodnutie ohľadne posilnenej spolupráce, pokiaľ ide o tieto dve nariadenia. Tieto dve nariadenia, manželský režim a režim registrovaných partnerstiev bol minulý týždeň schválený vo výbore Júri a nie sú tu žiadne veľké ťažkosti. Je tu jeden taký kozmetický e, na, pozmenujúci návrh, ktorý e, hovorí o tom, že teda sa tam na miesto členské štáty bude hovoriť členské štáty, ktoré sa zúčastňujú e, postupu posilnenej spolupráce. To nemá žiadny iný právny význam, ale vlast- a netýka sa to vlastne podstaty nariadení. Moja skupina aj ja sám odporúčame, aby sme hlasovali proti tomuto pozmenujúcemu návrhu, pretože nám sa zdá nevyhnutné, aby sme nespochybňovali celý, e, celú dohodu e, týchto členských štátov, ktoré participujú na posilnenej spolupráci. No a na záver chcem povedať, že hlasovanie za tieto dve e, nariadenia je veľmi dôležité, pretože to umožní rešpektovať kalendár tak, aby text mohol byť prijatý v Rade členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú tejto e, kolegiality posilnenej spolupráce čo najskôr. Pani predsednička, drahí priatelia, drahí kolegovia, nezabúdajme, ide tu o e, veľké množstvo párov. 16 milión párov, to je 32 miliónov ľudí a vy vidíte, že vlastne počet krajín, ktorý sa to týka, je na, e, počet párov, ktorý sa to týka, je naozaj veľký. Prosím vás, neváhajme. Pán Navračič má slovo. Ďakujem, pani predsedajúca, vážení poslanky, vážené poslanky, vážení poslanci. Európsky občania majú právo na voľný pohyb a tým pádom máme stále viac medzinárodných e, párov, tak ako povedal pán Kavada. 16 miliónov medzinárodných párov máme v EÚ. Tieto páry v súčasnosti majú ťažkosti pri e, správe svojho majetku, alebo keď sa rozvádzajú, alebo pri úmrti jednoho partnera, keď sa musí rozdeliť majetok. Nové pravidlá v oblasti majetkových režimov medzinárodných e, párov sa týkajú registrovaných partnerstiev aj manželstiev a snažia sa odstraniť existujúce problémy. Tieto pravidlá dajú medzinárodným rodinám právnu istotu a znížia náklady na súdne e, konania, keď e, veci nezafungujú dobre. E, páry budú jasne vedieť, súd, ktorý súd v ktorej krajine bude riešiť ich majetkové pomery a aké právo sa na nich bude vzťahovať. A takisto sa tu rieši aj vzájomné uznávanie rozhodnutí v obchodných a občianských veciach. Toto rozhodnutie prijala rada v novembri 2000 Odstraňuje sa tým veľká medzera v práve. Ďakujem pánovi Kavadovi za dobrú spoluprácu. Je to naozaj komplikovaný spis. Ďakujem aj holandskému predsedníctvu za to, že riešilo posilnenú spoluprácu v tejto oblasti ako prioritu. Všetci si želáme samozrejme, keby tieto dôležité um, záležitosti um, boli schválené vo všetkých členských štátoch, ale bohužiaľ nejde to, takže E, spolupracujeme aspoň v rámci posilnenej spolupráce, čiže určitý počet členských štátov prijalo teraz tieto pravidlá a kedykoľvek sa môže pridať aj ďalší členský štát, ak bude chcieť. Tieto pravidlá stanovené medzi členskými štátmi v posilnenej spolupráci a členskými štátmi, um, ktoré nie sú v posilnenej spolupráci, ostanú E, nezmenené. Čiže e, medzi týmito dvoma skupinami štátov sa nové pravidla nebudú uplatňovať. Chcem uistiť parlament, že návrh nariadenia obsahuje aj záruky, e, ktoré umožňujú rešpektovanie právnych tradícií členských štátov. Nevyžaduje sa tu uznávanie registrovaných partnerstiev alebo manželstiev uzavretých v inom členskom štáte. Tento spis je dobrým príkladom toho, že vieme konštruktívne spolupracovať a výsledkom je potom zjednodušenie života pre všetkých občanov EÚ. Ďakujem, pán komisár. Pán Fos, na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, chcem sa takisto poďakovať spravodajcovi a jeho predchodkyni, ktorá veľmi dobre pripravila tento legislatívny spis. Je neuveriteľné, že až dnes e, začíname riešiť takéto veci, pretože voľný pohyb existuje už dlho a preto je naozaj potrebné, aby sme niečo robili. Ehm, mnohí občania sa cítia opustení a odkazaní sami na seba. Musia hľadať v medzinárodnom ehm, súkromnom práve nejaké riešenie deľby majetku a naozaj to nie je jednoduché, je to veľmi komplexná oblasť, takže musíme pre týchto ľudí nájsť nejaké riešenia. Zajtra sa bude hlasovať o posilnenej spolupráci a táto spolupráca, alebo teda nové pravidlá sa budú týkať manželstiev aj registrovaných partnerstiev. Je to veľmi dôležitý krok. Rokovania trvali niekoľko rokov. My potrebujeme tieto pravidlá naliehavo. Aj my ako spoluzákonodarca je to v našom záujme, aby sme tento legislatívny spis uh, uzavreli konečne na zajtrajšej plenárke. My sa teraz nachádzame v fáze vypočutia alebo e, predstavenia a chcem sa poďakovať Rade za to, že zohľadnila do veľkej miery podnety a návrhy Európskeho parlamentu. Naša pozícia, myslím, je teraz dobrá. Môžeme byť spokojní s výsledkom našej práce. No a e, aj to dokazuje aj to, že vo výbore to bolo schválené. A Postarali sme sa našťastie aj o to, aby neexistovali právne účinky um, v tej podobe, že by niektoré členské štáty museli uznať formy zväzkov a spolužitia, ktoré ešte ich právny systém nepozná. Pokiaľ ide o registrované partnerstvá, je tam doložka o verejnom poriadku, ordre public, um, takže myslím, že môžeme byť spokojní um, Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným. Ďakujem pani Gebhardt na 3 minúty. Ďakujem pani predsedajúca. Ja sa teším, že dnes konečne končíme e, tento dlhý postup, tieto dlhé rokovania. V minulom legislatívnom období som bola spravodajkyňa pre tento spis, teraz som tieňovou spravodajkyňou. Je to naozaj veľmi dlhý, bol to ťažkopádny proces a našim cieľom celý čas bolo nájsť riešenie pre občanov a občianky, ktorí žijú v medzinárodnom kontexte. E, starostlivosť o detí pri rozvodoch, e, to bola prvá vec, ktorú sme riešili. E, potom dedenie, to bola druhá vec, ktorú sme riešili. A teraz majetkový režim. To je ďalší krok vpred. Poskytujeme teraz nejakú formu pomoci ľuďom, ktorí, ktorí vlastne žijú v Európe a využívajú tú medzinárodnú stránku Európy. Európsky parlament považoval od začiatku za dôležité, aby dva návrhy zákonov, jeden sa týka e, registrovaných partnerstiev a druhý manželstiev, oba návrhy zákonov e, by mali podľa parlamentu obsahovať rovnaké práva. To bolo pre nás od začiatku dôležité. A zároveň sme chceli rešpektovať odlišné tradície jednotlivých členských štátov. Preto sme tam zapracovali tú doložku, ktorá hovorí, že žiaden štát nebude nútený zaviesť registrované partnerstva, ak v jeho právnom poriadku neexistujú. To je teda dôležitý aspekt. No a ďalšia vec pre sociálnych demokratov bolo dôležité, aby e, nebolo možné robiť fórum shopping. Veľmi často sme v minulosti boli svedkami toho, že silnejší a bohatší e, partner v dvojici, keď e, sa riešil rozvod alebo rozchod, tak ten silnejší sa potom presadil na úkor slabšieho partnera. Takýmto veciam musíme zabraňovať a myslím si, že tieto dva nové zákony v tomto ohľade sú uspokojivé. Vytvorili sme súbor e, právnych predpisov, e, kde sa naozaj zapracovali návrhy Európskeho parlamentu do veľkej miery. Ďakujem za to Rade a komisie. Nevadí mi, že parlament je vlastne v tomto postupe iba vypočutý, tak povediac. To mi nevadí, pretože naozaj e, v tomto konkrétnom prípade naše požiadavky boli zohľadnené. Ešte raz opakujem, toto sú problémy reálnych ľudí a my chceme na ne nachádzať rozumné riešenia. Ďakujem, pán Džambalsky, na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán komisár, dámy a páni, pán Kavada, rodinné právo je citlivá téma a musí e, byť riešené naozaj e, veľmi citlivo. Je to oblasť, ktorá je e, riešená všeobecne na e, štátnej úrovni. V minulosti, v minulých rokoch sme postupovali e, posilnenou spoluprácou v niektorých oblastiach, napríklad cezhraničné súdne spory, ale Narážame tu často na odlišnosti medzi štátmi. Napríklad pojem partnerstvo nie je známy napríklad v Poľsku, Rumunsku, Bulharsku alebo Taliansku. Takisto tu existujú protirečivé ustanovenia konfliktné, ktoré vytvárajú potom právnu neistotu. Chcem vás varovať. Musíme byť opatrní. Ja som v každom prípade za lepšiu spoluprácu, ale musíme tu e, rešpektovať e, princíp e, proporcionality. Pán Krysosognos, nech sa páči. Ďakujem. Posilnená spolupráca v oblasti medzinárodného práva, rozhodné právo uznávanie, výkonno, výkon rozhodnutí o e, manželstvách, takisto rozluka manželstva a partnerstva. Toto všetko sa tam rieši. 18 e, členských štátov sa podiela na posilnenej spolupráci a týmto sa každodenný život mnohých e, párov uľahčí. Vytvorili sme teda rámec, ktorý sa bude uplatňovať na majetkový režim a takisto tu bude vzájomné uznávanie rozsudkov medzi členskými štátmi. Je poľutovania hodné, že pôvodný návrh komisie z roku 2011 nemohol byť prijatý v pôvodnej podobe, pretože rada sa nevedela dohodnúť. Uplynulo 5 rokov, kým sa niečo prijalo. A poľutovania hodné je aj to, že parlament teraz poskytuje iba stanovisko, je iba vypočutý pri príjmaní tohto, tejto novej legislatívy. Pretože my tu teraz riešime každodenný život um, miliónov párov. Toto by malo spadať do oblasti spolurozhodovania, tak aby Európsky parlament uh, mohol vstúpiť do legislatívneho procesu ako priamy zástupca, priamo volený zástupca európskeho ľudu. Ďakujem. Ďakujem, pani Rentke. Thanks a lot, Madam Chair. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Ako môžeme tolerovať takúto situáciu? E, rodiny, rodičia s milovanými deťmi, partnery, ktorí si slúbili vernosť na celý život. Ako je možné, že tieto rodiny strácajú svoje práva, keď sa presťahujú do iného štátu EÚ? Rodičia nemôžu sedieť napríklad pri posteli svojho dieťaťa v nemocnici po nehode, len preto, že sa nachádzajú v inom členskom štáte. Ako môžeme tolerovať, že niektorí ľudia strácajú majetkové práva, len preto, že niektoré členské štáty neuznávajú rôzne formy rodiny a e, partnerskej lásky. Myslím, že tento návrh je malý krok e, správnym smerom dúhové rodiny a homosexuálne páry nemôžu byť už riešené ako občania druhej triedy v EÚ. Zasluhujú si rovnaké práva. Musíme mať možnosť e, všetci cestovať po Európe, sťahovať sa v Európe e, za prácou a zároveň byť chránený pred diskrimináciou. To nie je nejaká neprimeraná požiadavka, to je základné právo ukončíme teraz túto diskrimináciu homosexuálnych e, párov a máme tu aj dúhové rodiny. Tie musíme takisto chrániť. E, musíme vytvoriť EÚ, ktorá bude chrániť všetky rodiny. Tento návrh je e, súčasťou väčšej skladačky, ktorú teraz vytvárame postupne. Toto je prvý krok k vytvoreniu EÚ, únie, kde všetky páry a všetky rodiny budú slobodne žiť v ktorejkoľvek krajine, budú sa stiahovať bez obmedzenia a všade budú mať rovnaké práva. Pani von Storch, dve minúty. My tu hovoríme teraz o dvoch prielomových návrhoch, kde sa definuje rodina a manželstvo. Už minulý rok Rada ministrov riešila otázky um, majetkových režimov aj homosexuálnych párov Poľsko a Maďarsko to zablokovalo, pretože tam oni nechcú takéto manželstva, nepoznajú ich. Ale toto je technokratický princíp. Vzájomné uznávanie dokumentov, osobných dokumentov, to je vlastne zámienka a zadnými dvierkami sa tým importuje homosexuálne manželstvo do každej krajiny. Ale predsa manželstvo pozostáva z muža a ženy a vzájomné uznávanie osobných dokumentov E, teraz má vytunelovať ústavy členských štátov EÚ. A práve preto mnohí ľudia odmietajú teraz Európu. Európa definuje určité hodnoty, ktoré majú všetci akceptovať a uznávať a keď to niektoré štáty nechcú, tak um, sú očierňované. A EÚ sa tam ale aj tak potom votrie zadnými dvierkami. A preto teraz vznikla celoeurópska iniciatíva, ktorá sa nazýva uh, Matka, Otec, Deti a táto iniciatíva chce donútiť európske inštitúcie, aby chápali e, manželstvo ako zväzok muža a ženy. Je tu partnerstvo dvoch mužov alebo dvoch žien, ale e, manželstvo e, existuje len vo forme jeden muž a jedna žena. A keď chcete uh, hovoriť, že niekto, kto má takýto názor, má uh, fóbiu tak to nie je pravda. Um, registrované partnerstvo to nie je niečo horšie ako manželstvo, ale je to niečo iné. A ehm, my by sme teraz všetci mali ostať bdelí, uvedomme si, že od tejto komisie nemôžeme čakať nič e, dobré. Inštitúcie EU sú síce mocné, ale občania v konečnom dôsledku sú mocnejší. Michel Lebreton, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Podľa Bruselskej komisie existuje 16 miliónov medzinárodných manželstiev alebo párov v EÚ. Nech je to akokoľvek v praxi, Únia má zámienku, aby sa opätovne vmiešala do rodinného práva. Prvý text sa týka rozhodnú, rozhodného práva v režiu, ale predsa tu už máme e, dohovor z, Gadu, z, z, z Hágu, e, ktorý e, rad ratifikovali členské štáty. Možno, že to je lepšie, ako mu konkurovať z hľadiska našimi, našich nariadení. Ďalšie rozhodnutie sa týka registrovaných partnerstiev a tam je základný problém, lebo každý štát má svoju vlastnú koncepciu partnerstiev. Vnúcovanie uznávania e, zahraničných partnerstiev E, povedie k obchádzaniu národných pravidiel v tejto oblasti a preto 10 z 28 štátov odmietli e, tieto e, nariad, návrhy nariadenia a ja budem hlasovať proti. Pani, a pani Estera Sferagu, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Hovoríme o veľmi dôležitej téme. Ja chcem e, poblahoželať pánovi Kavadovi. Bolo tu veľa ťažkostí aj mnohé problémy právne, keď sme mali medzinárodný pár, keď sa rozišiel alebo rozviedol, tak tam narážali na rozdielnosť právnych úprav jednotlivých členských štátov. V 2015 roku došlo k dohode, že k takýmto režimom sa treba E, postaviť prioritne a riešiť tieto prípady v rámci únie. Nebola tam jednomyselnosť a to potom viedlo k tomu, že 17 členských štátov pristúpilo na posilnenú spoluprácu. A teraz o tom diskutujeme. Tieto nariadenia majú za úlohu právne vyjasniť situáciu, stanoviť kompetencie, e, právne súdne, aké zákony sa majú aplikovať a E, uznanie všetkých uznesení. E, tým pádom sa uľahčí cirkulácia občanov, čo je jedna z priorít únie a uľahčí sa život občanov, pretože takýto, takéto procedúry budú rýchlejšie a bezpečnejšie, pretože Európska únia je priestorom slobody, bezpečnosti a práva a preto e, vlastne táto situácia skoncuje s mnohými problémami, zmetkami. E, tak táto posilnená spolupráca je dobrovoľná, hoci kedy sa k nej môže pridať iný členský štát, ale cieľom je uľahčiť život občanom EÚ. Je to e, nástroj medzinárodného e, súkromného práva, a pridáva sa k mnohým nástrojom, ktoré už existujú. Najmä tu máme rodinné právo a teda tam existuje veľa úprav. Preto je veľmi dôležité, aby sme v rámci únie dokázali rešpektovať princíp nediskriminácie. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečník nie je uh, tu, takže pán Škripek, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca

Eh, ja sa chcem spýtať, keď vy hovoríte, že tieto práva by nemali byť riešené nariadeniami EÚ, tak potom každý členský štát musí zapracovať tieto práva. Predsa každý má práva na, na toto, na ľudské práva. A ja si nemyslím, že to, čo vy hovoríte, je uspokojivé. Čo s ľudskými právami? Pani kolegyňa, určite vám nie je neznáme, že to, zopakujem, pani kolegyňa určite vám nie je neznáme že práve táto oblasť spadá e, v rámci subsidiarity do rozhodovania jednotlivých členských štátov takisto môjho vlastného štátu. E, o akom ľudskom práve hovoríte? všetci máme rovnaké ľudské práva žiadne iné práva na základe cítení sa nedajú e, vymyslieť. ďakujem pekne. Pán Sloboda, dve minúty. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, dovolte mi predovšetkým poďakovať pánovi Kavadovi za prácu, ktorú na obidvoch návrhoch odviedol. Posilnená spolupráca mi tu prípada ako účelová. Podľa komisie napríklad v roku 2007 z 2,4 miliónov nových manželstiev, ktoré boli uzavreté v EÚ, 13 malo medzinárodné prvky. Je preto vhodné týmto občanom zabezpečiť e, prehľadné cezhraničné práva. Sprehľadnenie môže takisto podľa komisie ušetriť až 1,1 miliardy eur, ktoré sa dnes vydávajú na paralelné súdne konania v rozličných členských štátoch. Ja sa domnievam, že obavy členských štátov o nenarušenosť ich vnútroštátnych úprav v danej oblasti sú ošetrené a to hneď dvojmo. E, cieľom tejto úpravy nie je harmonizovať rodinné právo týkajúce sa majetkových pomerov medzinárodných právov. Návrhy nehovoria, že registrované partnerstvo je to isté ako manželstvo. Cieľom tejto úpravy je zabezpečiť jednotné pravidlá pre prípad delenia tohoto majetku, teda návrh je v súlade s princípom subsidiarity. Po druhé, je to aj doložka verejného poriadku a v každom prípade dovoluje príslušnému štátu túto úpravu neaplikovať, ak e, tam vznikne nejaký konkrétny dôvod, napríklad rozdiel v koncepcii registrovaného partnerstva. Voľný pohyb v rámci EÚ vnímam ako najväčšie pozitívum samotnej únie, ale nám musí ísť nielen o to, aby sme nekomplikovali prehlbovanie tohto pohybu prostredníctvom medzivládnej spolupráce, ale vytvárať skutočný spoločný priestor so spoločnými pravidlami, ako sú tie pravidla, ktoré práve teraz prejednávame. Ďakujem. A teraz pán Gaspara. Ďakujem, vážený pán. Vážená pani predsednička, ďakujem kolegovi Kavadovi za odvedenú prácu, ako aj za konsenzus, ktorý sa vo výbore Júri dosiahol. Schválením tohto nariadenia konečne e, urobíme krok vpred, ako už povedali moji kolegovia. Toto nariadenie prináša konečne konkrétnu odpoveď a takú potrebnú právnu istotu a zjednodušenie asi 16 tým miliónom európskych párov. E, Prete bude jednoduchšie vedieť, aké rozhodné právo sa na nich vzťahuje, e, ktorý súd je príslušný na posudzovanie ich majetkových pomerov. Potom, ako takéto nariadenie vstúpi do platnosti v 18 členských štátoch, ktoré súhlasili s posilnenou spoluprácou, tak sa k tomu budú môcť pridať aj ďalšie štáty. A ja sa chcem poďakovať ešte aj holandskému predsedníctvu za to, že sa podaril pozitívne završiť rokovanie a vyzývam slovenské predsedníctvo, aby pracovalo na tom, aby sa konsenzus rozšíril na celú rádu, na celú Európsku úniu. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Komodiny dve minúty. Ďakujem. Až na poslednej plenárke parlament zahlasoval za zníženie byrokracie pre občanov EÚ, ktorí využívajú voľný pohyb. Keď sme hlasovali o systéme uznávania verejných dokumentov, ja dúfam, že zajtra parlament odhlasuje aj správu pána Kavadu. Medzinárodné e, páry v EÚ týmito e, legislatívnymi e, nástrojmi dostanú väčšiu E, právnu istotu a predvídateľnosť v EÚ, keď sa nachádzajú na kryžovatkách životy, života ako e, smrť, rozvod, uzatváranie manželstva a partnerstva. Teraz budú vedieť, aký súd bude riešiť ich majetkový režim a aké právo sa bude aplikovať. Často, keď sa príjme rozhodnutie um, o rozvode napríklad, tak často po rozvode manželstva je potrebné zahájiť ďalšie súdne konanie v inom štáte, aby sa stanovilo rozdelenie majetku. Ale teraz sa do týchto procesov vnáša jasnosť a prehľadnosť. E, páry budú mať zjednodušené postupy e, pri rozvode, rozluke a e, dedení. Všetko bude riešiť jeden jediný súd, aj majetkový režim. E, páry už nebudú musieť ísť na súdy v dvoch rôznych členských štátoch v jednej a tej istej veci. E, právo totiž musí slúžiť občanom a tieto e, návrhy presne na to slúžia. Ďakujem. Pán Negresku, jedna minúta. Ďakujem pekne. Sú tu návrhy týkajúce sa majetkového režimu registrovaných partnerstiev a manželstiev. To trvalo všetko príliš dlho. Je veľmi dobré, že tu takýto návrh máme. Ide tu o poslednenú spoluprácu a máme tu aj určité zmeny. Nariadenie bude dobrým nástrojom pre medzinárodné páry. Je to zhruba 16 miliónov a jasne za to teraz ustanoví, že kto bude zodpovedný, pokiaľ ide o tieto záležitosti. A teraz to súvisí aj s tým, že vlastne toto právo by sa malo rozšíriť na všetky členské štáty, aby rovnaké právo platilo pre všetky rodiny v Európe. Bohužiaľ, ešte veľa občanov a skupín je tu, ktoré majú ťažkosti, všetkým pokiaľ ide o roz, rôzniace sa zákony. To znamená, viaceré problémy sa tu teraz dajú vyriešiť a je to pomoc pre páry a pre medzinárodné manželstvo, aby vnesli jasnosť do svojich vzťahov. Ďakujem pekne. Pán Scheinfeld, máte dve minúty. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. Dnes tu hovorím o veľmi dôležitej téme, pretože zdalo by sa, že aspoň teda v porovnaní s tou komplexnosťou problémov, s ktorými sa musí vysporiadať Európskou úniou, s tou krízou, s rôznymi krízami, so zajtrajším referendom vo Veľkej Británii, teda zdalo by sa, že to je všetko okrajové, ale zdá sa, že to je predsa len zásadná téma, pretože poukazuje na to, čím Európska únia je, akým smerom sa uberá, aká bude v budúcnosti. Spoločenstvo, ktoré sa chváli na celom svete a chváli teda tým, že je humanistické, že uvádzame, že jeho základ je rovnosť a tolerancia, dospeje nakoniec do takého, takej situácie ako dnes, kde sa vlastne tešíme, že zajtra možno príjmeme niečo jasné. Niečo, čo vlastne už dávno malo platiť v Európskej únii. Spoločná reč, ktorá spojila jednotlivé štáty, ktoré vytvorili Európsku úniu, prečo vlastne tu teda máme sú tu tieto štáty na to, aby ponúkli príležitosť, ponúkli šancu ľuďom na to, aby boli šťastní. Vo viacerých oblastiach aktivít tieto príležitosti zatiaľ nedávame, respektíve ich obmedzujeme. A dúfam, že tie rozhodnutia, respektíve riešenia, ktoré príjmeme zajtra, budú malým, ale dôležitým krokom na ceste k vytvoreniu vzťahov medzi Európskou úniou a občanmi, Európskou spoločnosťou, kde občan bude subjektom. A Európska únia a členské štáty mu budú slúžiť na to, aby bol šťastný a spokojný. A preto mám výzvu, už končím, pani predsednička, na všetky tie štáty apelujem, aby táto drobná tieto drobné rozhodnutia, ktoré tu máme a riešenia boli skutočne prijaté. Ďakujem pekne, Rodriguez. Ďakujem, pani predsedajúca. Tento návrh je pridaná hodnota k tým e, manželstvám, e, ktoré sú zmiešané v Európskej únii. Po deviatich rokoch ja očakávam, že teda týchto manželstiev je viac ak k manželstvám pridáme rozvo- rozvody, tak situácie, keď je potrebné disponovať jasnými právnymi normami sú naozaj mnohé. A preto je dôležité, aby rodinné právo, ako aj e, manželské režimy neboli postihnuté e, v nejasnosťami. A preto táto, toto nariadenie je dôležitým nástrojom občianského práva, ktoré upravuje tak manželstva, ako aj de facto partnerstva a uznanie týchto vzťahov na území únie. Ja ľutujem, e, že v rade e, nezvýťazila spravodlivosť a nedosiahla sa jednomyselnosť a že sme sa museli obrátiť na, spolu, na posilnenú spoluprácu, lebo iba 18 medzi nami si navzájom natoľko dôverovalo, že sme to prijali. Pán Posmiš, Pospíšil, dve minúty. Vážená pani predsednička, ja veľmi podporujem tento návrh, rovnako ako moji kolegovia, ktorí hovorili v mojej skupine predo mnou. Trochu ľutujem, e, že ho schváľujeme 5 alebo 6 rokov odtedy, ako sa začal prejednávať v Rade. Vtedy som zastupoval Českú republiku na Rade ministrov spravodlivosti a už vtedy sa ukazovalo, že cesta k prijatiu bude dlhá. Možno zajtra konečne zvíťazí zdravý rozum a my túto tému príjmeme, aj keď sa to týka iba 18 krajín a nie celej EÚ. A teda logicky, teda efektivita tejto úpravy bude e, obmedzená iba na časť nášho spoločenstva. Tento materiál neobmedzuje suverenitu členských štátov, neovplyvňuje ich rodinné právo, nezasahuje do toho, či niektorá krajina uznáva alebo neregistrované partnerstva. A to je tu potrebné povedať, pretože niektorí moji predrečníci trochu posúvali význam toho, čo tu teraz prejednávame. Je tu súbor kolíznych noriem o medzinárodné súkromné a procesné právo. Po prijati tohto materiálu bude jasné, aké konkrétne súdy budú kompetentné rozhorovať v prípade majetkových sporov medzinárodných párov a bude e, určené jedno rozhodovacie právo. V praxi to veľmi pomôže, hovorím to ako praktik, lebo je tu veľa ľudí, ktorí e, mali medzinárodný zväzok a veľkým problémom bolo, že ich majetok sa riešil v rôznych právnych režimoch. A my to teraz odstraňujeme, čiže je to niečo, čo občanom veľmi pomáha. Ja teda nechápem, ako niekto môže byť proti úprave, ktorá je objektívne na prospech našich občanov a nie je to žiadna regulácia z Bruselu, ktorá našich občanov obmedzuje. Ja túto tému podporujem a dúfam, že správa bude prijatá a bol by som rád, keby to platilo na celom území EÚ. A teraz Postup HDI. pán Marias, jedna minúta. Ďakujem vyjasnenie majetkového e, režimu pri delení manželstva alebo partnerstva. To je veľmi dôležitá vec. Mení sa teraz dočas, dočasná situácia a rada chce vytvoriť jednotnú úpravu majetkového režimu medzinárodných párov, ale situácia je taká, že vlastne tieto pravidlá anulujú národné právo. Doteraz v členských štátoch sme mali určité platné ustanovenia a teraz vytvárame nové medzinárodné právo. Máme tam síce tú klauzulu o verejnom poriadku a tam, ide, tam sa umožňuje neuznanie v niektorých štátoch niektorých foriem spolužitia, ale ja si nemyslím, že to rieši nové problémy, ktoré sa týmto vytvoria. Porušuje sa subsidiarita a e, porušujú sa aj určité kultúrne tradície, takže myslím si, že nová legislatíva vytvorí viac problémov, ako vyrieši. Ďakujem. Pán Jakovčič, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Konečne máme nejaké dobré správy. 16 miliónov európskych občanov, európskych párov teraz e, bude žiť e, v jednoduchšej situácii. My sme diskutovali príliš dlho o registrovaných partnerstvách, o medzinárodných pároch a je neakceptovateľné, aby 10 členských štátov odmietalo návrh komisie a spravodajcu Kavadu teraz. Láska je samozrejme najkrajšia vec na svete, ale v reálnom živote existujú aj rozvody, úmrtia. A mali by sme zabezpečiť pre našich občanov právnu istotu a bezpečnosť. Ak nebude toto, tak potom už neviem, na akých hodnotách chceme vybudovať Európsku úniu. Ďakujem, pani predsedajúca. Zvyšujúca sa mobilita v priestore bez hraníc vedie k tomu, že e, máme stále viac medzinárodných párov. Viac ako 16 miliónov párov rieši problémy v každodennom živote pri správe majetku, keď si delia majetok po e, rozluke alebo po e, umrtí partnera. Majú problémy, ktoré spočívajú aj v tom, že sú tu veľké rozdiely uplatňovaní hmotného práva aj medzinárodného práva súkromného. A preto vítame túto právnu E, úpravu, ktorá aj rešpektuje voľbu členských štátov a takisto sa tu e, umožňuje e, vyriešiť uznávanie zväzkov, platenie alimentov alebo vdovské dôchodky. Rozhodné právo sa tu takisto rieši Bez ohľadu na to, kde majetok sa nachádza v ktorej krajine, potrebujeme homogenné riešenie týchto, um, týchto problémov v celej EÚ. Pán komisár Navračič, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ko- poslanci poslankyne po viacerých rokoch rokovania niektoré členské štáty vyjadrili svoju vôľu súčasniť sa na tejto poslednej spolupráci. Som presvedčený, že viaceré štáty sa pridajú Cimový parlament sa viedli pozitívne o tých dvoch implementáciách. Odstraňujeme právne komplikácie, čím vlastne zjednodušujeme život našich občanov, medzinárodné páry v Európskej únie, či už v partnerskom zväzku alebo v takýchto partnerských vzťahoch budú jednoducho mať veľký prospech z toho. Chcem apelovať na členské štáty, ktoré ešte stále nepodpísali takúto posilnenú spoluprácu, aby tak urobili, pretože čím viac sa pridá, tým väčšie množstvo občanov bude mať vlastne prospech z takýchto úprav. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dostane slovo pán Kavada ako posledný rečník k tomuto bodu. Ďakujem, pani predsednička. Ja neviem, či je to naposledy, ale tento no- večer je to uzavretie tejto témy. Ja sa chcem verejne poďakovať Rade, jeho e, servisu, servisu Európskej komisie za to, že umožnili skoncovať s touto šesťročnou e, nerovnosťou. Prečo? Pretože ak 18 krajín akceptovalo prijať istý druh paktu rovnakého nariadenia pre páry alebo registrované partnerstva, teda buď páry, nie, muž, žena, ktorí neuzavreli manželstvo alebo pre homosexuálne páry, tak je to preto, že v ich krajinách e, nemôžu nechať svojich občanov mimo zákon. A jedna osoba e, aj s dobrým advokátom jednoducho nemôže v, takom, v takejto komplikovanej spleti zákonov e, dosiahnuť úspech. A ako som povedal, týka sa to 16 miliónov párov, teda 32 miliónov jednotlivcov a 60, je to 64 miliónov ľudí, teda, lebo každý má dvoch rodičov a to je kavkovská situácia, ktorá často neumožňuje dos- dosiahnuť cieľ alebo len veľmi ťažko. A preto som veľmi vďačný e, úsiliu, e, ktoré obe inštitúcie vyvinuli, aby nám pomohli prijať takýto text nemôžeme príliš preťahovať tento, e, toto prijatie. Prečo? Pretože Európska únia na jednej strane e, sa dožaduje svojich práv a chce podporovať slobodný pohyb, slobodnú ochranu, slobodný prístup slobodný prístup k súdom, pokiaľ ide o kapitál, majetky a tak ďalej, ale aj ľudí. A ja sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí E, mali odvahu prekonať e, prekážky v tejto oblasti. Chcem ešte povedať dve veci. Tento text Varis pochybňuje subsidiaritu? Nie, absolútne nie, pretože práve naopak e, bol exkluzívny a tí, ktorí k tomu pridať, tak sú medzi tými, ktorí to neprijali. A um, občania týchto krajín, ktorí budú chcieť vyriešiť svoju medzinárodnú situáciu a žijú v krajine, ktorá si neželá modifikovať rodinné právo, tak budú chránení, ak sa obrátia na súd v inej krajine. A preto ja aj moji kolegovia sme mohli e, spísať e, text, ktorý je veľmi jednoduchý, pretože on e, chráni aj menšiny, ktoré boli často postihované ignoranciou. Už budem končiť, pani predsednička. Um, my sa vždy by sme sa vždy mali snažiť pozerať na to, že či e, pri schváľovaní takéto veci prinášajú užitok našim občanom alebo nie. Ďakujem, tým končím našu spoločnú rozpravu. Budeme hlasovať o texte zajtra. Teraz prejdeme k ďalšiemu.